výhry situáciám ako v otázkach Líbii. BRICS boli jednotnejšie ako EU. Potrebujeme silnú zahraničnú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne za záverečné slova. Na tým končí debata na túto tému. Na ďalším bodom jednania je správa, ktorú predkladá pán Watson. Týka sa jednotnej politiky voči režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia. Pán spravodajca, máte slovo. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, aby som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom v tomto odporúčaní. Možno nesie moje meno, ale je to výsledok spoločných snách všetkých skupín. No a jedna z najdôležitejších, najdôležitejších našich nástrojov je, sú sankcie alebo reštriktívne opatrenia. a táto správa sa zameriava na to, aby naše politiky boli jednotné a konzistentné. Odporúča, aby všetky externé opatrenia mali ekvivalentný prístup voči aktivitám autoritárskych režimov, keď prídu na hranice EÚ, tým, že im umožníme konať bezstresne v rámci našich hraníc, tak ako to robíme teraz, tým narúšame našu zahraničnú politiku, ak im umožňujeme chrániť alebo skrývať ich majetky v, rámci, v našich bankách, a tak im dávame kapacitu a možnosti a pokračovať v korupcii a zneužívanie ľudí a ich sily. No a najhoršie je podporovať, alebo potrebujeme jednotný prístup voči autoritárskym lídrom, ktorý súhlasí a zhoduje sa s našou politikou. máme cieľnejší, humánnejší prístup. Lisabonská zmluva nám dáva takéto nástroje na vypracovanie efektívnej a koherentnej stratégie. Musíme im zabrániť, aby našich, na našom území mohli schovávať majetky, zakazujeme im cestovať, aby nemohli cestovať za naše hranice pre iné ako humanitárne účely. No a žiadame členské štáty, aby persekuovali e, všetkých v rámci EÚ, e, ktorí porušujú našu politiku. Ďakujem za úvod do tejto debaty. No a do KDI sa prihlásili dvaja, dve osoby. No a ako prvý dostáva slovo pán Kronberg, alebo teda pani Kronberg, pardon. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tú správu považujem za veľmi aktuálnu s ohľadom na reštriktívne opatrenia, ktoré boli prijaté voči Iránu. Európsky parlament musí aj naďalej udržiavať debatu o reštriktívnych opatreniach a o efektivite alebo neúčinnosti pri dosahovaní cieľov EÚ v rámci medzinárodných z národnej politiky. Správa odporúča rade, aby vypracovala jasné kritériá na to, kedy sa môžu uplatňovať reštriktívne opatrenia, aké, aké sú cieľe pre takýchto Ja Myslím, že v, v prípade iránskeho embarga je to presne to, čo potrebujeme. Druhá vec je, že správa explicitne, alebo je veľmi explicitná o predpokladoch, že sankcie nesmú škodiť obyvateľstvu a to je tiež veľmi dôležité v prípade Iránu a poslednú vec, ktorú potrebujeme, aby obyvateľia Irána, Iránu považovali EU za nepriateľa. Na záver by som chcela upozorniť na skutočnosť, že jednotná politika v rámci hraníc je nevyhnutnosťou. Ja som si vypočula slova prednášajúceho z Iránu. Rakúsko zmrazilo jeho 900 eur a Malta Malta ma kontaktovala majú 2 miliardy eur, ktoré musia byť vyšetrené, ale nie sú zmrazené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ako ďalší nasleduje pán Ferreira na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Hm. Toto je jednostranné rozhodnutie, pokiaľ ide o sankcie zatiaľ čo? tu máme opatrenia pre e, dialog, ako aj diplomatické styky. A ale preto by sme potrebovali väčšiu volu, avšak my sme si vybrali cestu sily. Sily proti rozumu. Miešavať sa do vnútorných záležitostí hoci ktorej krajiny môže spôsobiť konflikt e, medzi dvomi krajinami a to je neakceptovateľné vateľné, Žiaľ Bohu, máme to viaceré príklady vmiešavania sa do vnútorných záležitostí veľmocí a e, tieto príklady sú dosť početné. Toto síce ukludní imperialistické snahy niektorých kapitalistických krajín, avšak e, snažiť sa ovplyvňovať situáciu vnútri zvonku, to nie je to správne. Tí, ktorí sa chcú presadiť týmto spôsobom, zabúdajú na to, že je potrebné dodržiavať ľudské práva, chartu ľudských práv, avšak tomuto sa táto správa nevenuje. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo pánovi Kukanovi na jednu minútu. Pán predseda, rád vás vidím na stoličke predsedajúceho. In order to be successful in using restrictive measures, we už na to, aby sme úspešne využívali reštriktívne opatrenia, potrebujeme konzistentnosť, transparentnosť a kredibilitu ich uplatňovania. Nuž koordinované postupy v prípade Iránu a Sýrie ukazujú, že na to, aby boli účinné, všetky členské štáty musia zaistiť rovnakú politiku a jednotné sankcie voči týmto režimom. Reštriktívne opatrenia, ak sa využívajú náležite, zohrávajú dôležitú úlohu. Potrebujeme opatrenia využívať, op- opatrne využívať tak, aby neškodili občianskej spoločnosti a obyvateľstvu a to by mohlo zabrániť procesom zmien. Ja si myslím, že e, prostriedky, zmrazené prostriedky režimu alebo jeho zástupcov e, by mali byť použité na rozvoj občianskej spoločnosti v týchto krajinách. No a to by iste bolo veľmi užitočné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za váš príspevok. No a slovo dostáva pán Mikolášik. Ďakujem, pán predsedajúci. Pripájam sa ku gratulantom. Myslím, že vediete schôdzu poprvýkrát a teším sa, že ste boli zvolení do úlohy podpredsedu. Chcem sa pripojiť ku všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili k otázke jednotného postupu voči režimom, ktoré e, e, reštriktívnym spôsobom e, obmedzujú slobody svojich obyvateľov. Je dobré, aby v našej zahraničnej politike sme mali skutočne E, konzistentný jednotný postup voči všetkým takýmto predstaviteľom režimov aby títo ľudia si nemohli napríklad ukrývať e, na pôde európskej únie v bankách svoje imanie aby ich imanie mohlo byť aj zmrazené pokiaľ si to okolnosti e, vyžadujú v bankách v európskej únii. takisto by nemali cestovať na pôdu európskej únie iba ak za

No a dovolte mi, aby som na záver dal slovo vysokej predstaviteľke pani Lady Ashtonovej. Thank you very much, Mr. President. And it's been an evening of congratulations for those who are sitting in... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela tiež všetkým poďakovať. Chcel by som poďakovať Grahamovi Watsonovi. Takže želám vám veľa šťastia. To je všetko. Viem, eh, že Aký je váš prístup k Slavinskám EU? Nuša, správa je veľmi dôležitá. Ďakujem za vašu prácu. No a ako ste vypovedali, eh, tak eh, keď sa zamyslíme nad tým, ako eh, sa vyrovnáme za, za usmerneniami pre reštriktívne opatrenia. A ja by som teraz rada povedala, že sú dôležitým nástrojom zahraničnej politiky, ktorú Európska únia používa. No a závery rady to preukazujú. Účelom týchto opatrení je priniesť a spôsobiť zmenu v e, činnosti a aktivitách krajných a krajín, entit alebo jednotlivcov. Sú to preventívne opatrenia, e, umožňujú nám reagovať rýchlo na politické zmeny a rozvoj. Je veľmi dôležité, aby všetky sankcie, ktoré sú prijaté, minimalizovali dopad na populáciu. Treba ich e, zamerať, aby jednotnosť a uplatňovanie tak, ako vy odporúčate. To je veľmi vítané, ale rovnako musia byť e, jednotne uznávané a prispôsobené špecifickým potrebám každého režimu. No, jednotná interpretácia a efektívna implementácia týchto opatrení je nevyhnutná, chceme zaistiť efektívnu efektívny, želaný politický cieľ. No a samozrejme priamo sa to vzťahuje na prijatie pod podobných eh, opatrení v iných krajinách. Chceme, aby reštriktívne opatrenia boli skutočne pochopené. Myslím, že musíme sa aktívne zapájať do komunikácie našich sankcií aj vrátanie tých krajín, ktorým sú zamerané. To sa nikdy nerobí. Podobne a robí sa to vždy s nejakým špecifickým účelom. Ja chcem jasne povedať niečo o Iráne. Účelom sankcií voči Iránom, Iránu je donútiť, aby splnili, splnili všetky úlohy a záväzky, ktoré prijali podpisom zmluvy o nešírení, nešírení jadrových zbraní a aby potvrdili umožnili prístup expertom, aby potvrdili, že sú len mierové využitie jadrovej energie. Ak krajiny a režimy nedosahujú svoje ciele, či už eh, z hľadiska medzinárodných záväzkov, alebo tak, ako sme videli v Sýrii, schopnosti podporiť ich občanov a keď následne postupujú proti občanom, tak musíme konať morálne a tiež medzinárodne podľa našich stanovisk, ale účely stanov sankcií sú, som sankcií je priniesť zmeny a je dôležité, aby sme to tu chápali, je dôležité, aby to chápali krajiny a hlavne obyvateľia. A nesmieme zabúdať na základné práva, základné slobody a na právo na efektívnu efektívne nástroje v súhľade s rozsudkami Európskeho súdneho dvora. Chcela by som na to poukázať, pretože nie je to na vysvetľovanie našej politiky, ale tiež to zohľadňuje e, dokumenty pracovnej skupiny o najlepších postupoch v týchto opatreniach. No a, a tento dokument e, privítal výbor PSI v januári. Ja som tiež presvedčená, e, že odozva, ktorú odozva, ktorá je vo vašej správe, to potvrdzuje. No a ďalej tu zazneli otázky o indi- jednotlivcoch, obchodných záujmoch niektorých lídrov. No a viete, že počas arabskej jary sme zmrazili prostriedky viacerých režimov e, z Tuniska, Líbie a tak ďalej. Nuž, e, tieto prostriedky, ktoré boli zmrazené, nemôžu byť len tak uvoľnené, musia byť správne a právne prevedené nový štát. Je to veľmi komplexné, takže chci, aby som vás chcela informovať, že sme ochotní pomáhať. No a Európska únia spolu so Svetovou bankou plánuje a workshop v Tunisku, aby sme poskytli pomoc a podporu všetkým, aby získali naspäť prostriedky, ktoré im patria, patria občanom. Takže uznávam význam správy a treba zaistiť našu konzistentnosť a to, že preskúmame spôsoby, ako zameriavame naše sankcie, reštriktívne opatrenia, nielen aby boli efektívne, ale aby neobsahovali nejaké medzery, ktoré môžu narušiť ich kredibilitu, ale tiež neprispievajú k dosahovaniu cieľov. A rovnako treba ich eh, čo najskôr zrušiť, aká dokážeme zaistiť vrátenie prostriedkov obyvateľom. a to je istotne práca, ktorá bude v nasledujúcich e, týždňoch a mesiacoch veľmi dôležitá. Ďakujem ešte raz za vašu správu. Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka. Ja by som vám tiež chcel poďakovať za vaše komentár a za vaše želanie. Rovnako tiež ďakujem svojim kolegom, veľmi ma to potešilo. No a tiež oceňujem vašu výdrž a vitalitu, pretože pokiaľ viem, tak tu čelíte otázkam približne od 17.00. No a takáto dlhá práca, keď človek musí sledovať debatu, je istotne veľmi náročná. Takže ešte raz ja si vážim vašu prácu a teším sa na opätovné videnie, dámy a páni. Tým ukončujem tento bod jednania, no a ďalším bodom dnešného večera je správa ktorú predkladá pán Fisas a týka sa európskeho rozmeru v oblasti športu. Pán